Bene, possiamo... Buongiorno a tutti. Dobrý deň všetkým. Začneme. Um, myslím, že môžeme považovať program, program dnešnej schôdze za schválený, ak nebudú žiadne pripomienky. Chcel by som vás oboznámiť s niekoľkými vecami. Ako viete, počas 1. októbrového zasadnutia 2017 minulý týždeň boli prijaté tri naliehavé uznesenia. Prvé sa týka e, mus, moslimov v Malávi a v ďalších afrických krajinách, potom naliehavé uznesenie, pokiaľ ide o lídra krymských Tatárov a situácia na Maldivách to bola tretia naliehavá správa. Boli prijaté aj ďalšie uznesenia ohľadne ľudských práv. Máme tu správu k nasledujúcim správam e, redukcia priestoru pre občianskú spoločnosť v rozvojových krajinách a rovnako sme mali vyhlásenie podpredsedu Komisie a vysokej predstaviteľky pre zahraničie ohľadne situácie v Moldavsku. Mali sme vyhlásenie o prioritách e, partnerstva EU-Egypt na obdobie 2017-2020 a na záver tam bola ústna otázka ako e, skoncovať e, s manželstvami maloletých. A teraz môžeme prejsť k našej schôdzi. Prvý program prvý bod programu sa týka správy 2016 o e, ľudských právach a stave demokracie vo svete a o politike EÚ v tejto oblasti. Skôr ako začneme, chcem privítať pána Ušana Zvaliniho z Gruzínska, ktorý sa nachádza v Bruseli, kde sa zúčastňuje konferencie európskych organizácií pre paritu, ktorý bude dnes, dnes na našej schôdzi. Vaša prítomnosť je veľmi vhodná, pretože my budeme ho, my máme svoje ciele ohľadne ľudských práv v EÚ a máme tu aj tieto otázky. Posilnenie európskej podpory národným inštitúciám, ktoré sú poverené ľudskými e, právami, nezávislosťou a efektívnosťou aplikovania ľudských práv. Tieto otázky sú často riešené, takže my, my tohto zástupcu srdečne vítame. A pokiaľ ide o výročnú správu, my budeme pokračovať v našej práci, pokiaľ ide o stav demokracie za rok 2016 Prezentácia návrhu správy e, bola urobená v júli a teraz predkladáme pozmenujúce návrhy. Dostali sme 357 pozmenujúcich návrhov vo všetkých jazykoch do, od minulého týždňa, odkedy e, vlastne to bolo otvorené. Pani Godlív si želala vystúpiť a potom vystúpia tieňoví správodajcovia. Pokiaľ ide o postup, chcem pripomenúť, že hlasovanie vo výbore AFET prebehne v novembri, 13. novembra konkrétne, večer a potom správa bude prezentovaná popoludní a na pléne v decembri e, bude sa o nej hlasovať. Takže dávam slovo správodajcom. Vielen Dank. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili práce na tejto správe a môžem úprimne povedať, som maximálne prekvapená, že máme 357 pozmenujúcich návrhov. No ale dobre, tak e, to je úlohou Eh, našou, aby sme sa pozreli na týchto 357 pozmeňujúcich návrhov eh, plus 12 strán pôvodného textu, aby sme sa venovali tejto práci tak konzistentne, ako je to len možné. A samozrejme, aby to bolo bez nejakých vnútorných protikladov a protirečení, aby to bolo také čitateľné, ako je to len možné. My sme už mali predbežné diskusie a rozprávy, kde sme poukázali na to, a to bolo za vašej podpory, vážení kolegovia. No a my sa pokúsime vypracovať správu, ktorá bude jasná. Tie dôležité body by sme chceli riešiť podľa možnosti jednorázovo, ale jednoznačne a jasne. Musím povedať, že je to naozaj veľmi pekné a Áno, máme 357 pozmeňujúcich návrhov, to je veľa, ale je to dobré. E, takže mm, minulý rok sme mali dvojnásobok týchto návrhov, ale podarí sa nám z toho niečo urobiť, aby to bolo konzistentné a dôveryhodné. A práve eh, k tejto eh, dôveryhodnosti a časovému naplánovaniu tejto správy, táto výročná správa o ľudských právach a demokracie vo svete zo strany SVČ eh, bude vytlačená až a predstavená až budúci týždeň. No, že som povedala pravdu, ja si myslím, že je to veľmi neskoro, aby sme v polovici októbri 2017 hovorili o tom, čo sa stalo v roku 2016. E, samozrejme, tým pre nás, pre poslancov, je to o to ťažšie sa k tomu vyjadrovať, k našim prácam, ktoré e, musíme robiť už s predstihom. No a potom aj v tej hodine otázok a odpovedí, na ktorej sa ja nemôžem zúčastniť, Mm, lebo som na výbore INTE, ale by bolo dobré, keby sa niekto za nás opýtal konkrétne komisie, prečo neustále robí takéto e, veci, takéto časové e, naplánovanie, ktoré nie je vhodné podľa mňa. Čiže by bolo dobré, keby sa niekto za nás toto komisie opýtal. Či neskôr táto správa komisie vyjde, o to neskôr to môže byť e, aktualizované a mať vplyv na našu prácu. No a teraz ako budeme postupovať ďalej? Potom čo som e, konzultovala aj s ostatnými politickými skupinami, sme sa dostali k tomu, že budeme mať v Štrásburgu stretnutie s tienovými spravodajcami 25. októbra od 14. do 17. hodiny, čo budú 3 hodiny, kde sa môžeme do sítosti nadiskutovať, ale myslím si, že keď chceme dôsledne robiť našu prácu, tak e, sa nám to podarí vybaviť aj za 3 hodiny, samozrejme, ale samozrejme ešte predtým, ako spravodajcovia, sa pokúsime skontaktovať so všetkými, aby sme mohli navrhnúť kompromisné riešenia, tak aby sme už vopred vedeli, ako vyzerá obsah, ako bude môcť byť e, naformulované znenie týchto jednotlivých kompromisov, aby sme sa mohli zamyslieť už aj nad tým, s čím možno súhlas, súhlasiť, s čím nemožno súhlasiť. No aby sme sa už predbežne pripravili na to, aby sme to neopakovali všetko trikrát, bez toho, že by sme prispeli niečím novým. Ehm, dobre, možno, že to nebude nejaké veľmi komplikované, to by bolo prehnané, takéto tvrdenie, ale dobre by bolo, keby sme mali stanoviska aj tých ostatných výborov a bolo by dobre, keby sme do konca budúceho týždňa mali nejaký návrh, ktorý sa ja pokúsim predložiť a aby sme už vopred vedeli pripraviť naše kompromisné riešenia, aby sme sa vedeli pripraviť, na akých fórach, aké časti stanoviska by boli môcť byť zapracované. E, doteraz môžem povedať, E, že tá spolupráca s vami bola veľmi príjemná, nemali sme nejaké väčšie názorové rozdiely a myslím si, že o niekoľko týždňov od teraz sa dopracujeme e, k učesanému textu ktoré bude možné na AFETE schváliť a predložiť plénu. Ďakujem naozaj veľmi pekne za túto príjemnú spoluprácu a dúfam, že to takto bude pokračovať. Grazie lei. <clears throat> Ďakujem vám za vaše vystúpenie. A teraz treba povedať, že Celý čas, ktorý prejde od prezentácie správy zo strany komisie, to je už niečo, o čom sme hovorili. Nedávno sme sa stretli s vysokou predstaviteľkou a požiadali sme ju, aby nás poinformovala o organizácii e, prác o výročnej správe tak, aby sme mohli byť viac prítomní bezprostredne a nie rok potom pretože takto sa nám vlastne veľmi rýchlo vyčerpajú lehoty. A teraz prejdeme k vystúpeniam tieňových eh, správodajcov Liliana Rodriguez. Nech sa páči. Ďakujem. Ja chcem poďakovať pani správodajkyni za komentáre, ktoré sú dosť eh, vyvážené a pokrývajú tie základné otázky, ktoré sú dôležité aj pre eh, socialistickú skupinu v EP. Zmeny, ktoré sme navrhli, nám pripadajú náležité a týkajú sa násilia proti na ženách a dievčatách. E, to sa týka aj migrantov a žiadateľov o azyl a takisto to súvisí aj s, ná, s násil, sexuálnym násilím v, vo vojnových oblastiach, e, s prevenciou a riešením konfliktov, udržiavaním mieru, humanitárnych misií a tak ďalej. Veľmi dôležitá je prevencia porušovania ľudských práv v zónach konfliktov, takisto vplyv verejných služieb a e, bezpečnosti pri potláčaní E, týchto porušovaní práv sociálnych, ekonomických a ľudských týchto najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Rovnako je dôležité zozbierať veľmi presné údaje tak, aby sme mohli lepšie identifikovať e, tých ľudí, ktorých práva sú najzraniteľnejšie a aby sme mohli takisto e, merať pokrok pri implementácii aj na medzinárodnej úrovni. Chceme posilniť význam E, slobody prejavu, zhromažďovania sa informácií, posilniť úlohu občianskej spoločnosti pri transparentnosti, e, zodpovednosti a rozdelení moci e, práv občian, občanov, ktorí sú postihnutí, ako aj spoločenstva LGBTI. Rovnako chceme posilniť E, práva e, en, e, environmentálnych utečencov v súlade s príslušnou konvenciou. Takisto chceme podporovať prácu, posilňovanie práv pracujúcich, zodpovednosť privátnych podnikov, pokiaľ ide o ľudské práva a ich rešpektovanie a ich plnenie, najmä pokiaľ ide o prístup k vode, zdravotníctvu, vzdelávaniu, bezpečnosti. E, ako povedala správodajkyňa, nie sú tu veľké priepasné rozdiely medzi pohľadmi e, viacerých skupín, pokiaľ ide o celkové vyznenie tejto správy. Takže myslím si, že musíme spojiť svoje úsilie a po analýze pozmenujúcich návrhov určite pripravíme dobré kompromisné návrhy. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Pán, pán Henkel, nech sa páči. Well, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ponajprv by som chcel podporiť všetko to, čo povedala pani správodajkyňa o tom načasovaní a o obšírnosti správy a tak ďalej, takže naozaj to nemusím opakovať, to všetko, čo tu už odznelo. A toto je po štvrtý krát, čo ja na tejto výročnej správe spolupracujem a musím povedať, že naozaj si naďalej robím o, o naďalej si robím starosti, pokiaľ ide o to neustále narastanie pozmenujúcich návrhov a Možno povedať, že tentokrát by sme si mohli stanoviť určité priority, pretože Európsky parlament by sa mal s veľkým nasadením venovať veľkým vesiam a myslím si, že porušovanie ľudských práv má najväčší dopad na všetko. A preto by som chcel navrhnúť, aby sme tieto tematické kapitoly rozčlenili viac do podrobností a potom aj e, implementáciu týchto doložiek, ktoré sa týkajú obchodných dohôd Európskej únie, čo je e, veľmi e, dôležité pre naše politiky a a môžem povedať, že súhlasím aj s komisiou, aby sme mali prísnejšie dosledovanie týchto, mm, európske, týchto uznesení Európskeho parlamentu. A tiež mi dovolte, aby som povedal, že Naďalej si robím obavy, pokiaľ ide o diskusie k tejto správe, keď, to vôbec nesúvisí s ľudskými právami. A keď e, rozširujeme definíciu ľudských práv na určité záležitosti niektorých politických skupín, tam by sme sa mali zastaviť, pretože to vlastne porušuje ľudské práva. A toto sú záležitosti, ktoré sa tu opakujú už niekoľko rokov a zdá sa, že v súčasnosti je situácia trošku lepšia ako v minulosti. No a na záver by som chcel navrhnúť, aby v budúcich správach sme sa pokúsili počiarknúť nevyužívaný potenciál súkromného sektora, pretože ja som strávil celý svoj pracovný život v oblasti podnikania a vidíme porušovanie práve v tých e, krajinách, kde sa najviac porušujú ľudské práva. A tam je taký rozpor medzi podnikateľskou sférou a NGOčkami. A toto ja nechápem, pretože ja som e, členom takéto združenia v Nemecku a e, tie postupy Amnesty International sú e, dôveryhodné a logické, ale e, práve v tých krajinách, kde sa porušujú ľudské práva, tam vidíte tento antagonizmus medzi týmito NGOčkami a podnikateľskou sférou. A musím povedať, že na oboch stranách veľmi často predstavitelia týchto organizácií nie len, že bojujú za zlepšenie ľudských práv, ale aj za rôzne politické systémy naraz. A to je pre podnikateľskú sféru nepriateľné, ale na druhej strane samotná táto podnikateľská sféra presne vie, čo sa deje v tejto krajine a veľmi často podporuje vládu. Takže je dôležité prepojiť tento sektor, podnikateľský sektor a NGOčky v týchto krajinách a na to by sme sa mali zamerať všetci, pretože toto nám dáva do rúk páku, ktorá nám umožní zlepšovať boj za dodržiavanie ľudských práv práve v týchto krajinách, kde sú tak často porušované. Ďakujem, pán Henkel. A teraz dám slovo pani Veržiat v mene GUE, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som najskôr chcela povedať pani správodajkyni, že E, bolo pre mňa veľkou cťou pracovať s vami. Myslím si, že nemáme nejaké veľké ťažkosti, e, okrem nejakých drobných e, vecí, ktoré môžem pochopiť. Správa je veľmi vyvážená. Ja som bola spravodajkyňou správy Migrácia a ľudské práva a myslím si, že pôvodná správa mala dve strany a bolo tam 350 pozmenujúcich návrhov, takže ja si myslím, že je to úplne normálne, keď máme toľko pozmenujúcich návrhov. Každý, vlastne každému táto otázka leží na srdci a ja si myslím, že keď budeme spolupracovať, tak môžeme stanoviť isté priority a myslím si, že tu nie je nejaká veľká opozícia medzi jednotlivými e, zložkami, ktoré, ktoré sa podielajú na tejto téme. Ja si nemyslím, že tu ide o rozšírenie ľudských práv. Ja si myslím len, že spoločnosť sa vyvíja a OSN so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv sa e, prispôsobuje vývoju spoločnosti. Samozrejme, že so situáciou v porovnaní so situáciou 1948 sme kde si inde, lebo v 48. rokov e, jedna z takých hlavných vecí, pokiaľ ide o deklaráciu ľudských práv, tam boli ekonomické a sociálne práva a ich uznanie ekonomické, sociálne a kultúrne. A potom sa to e, pretavilo do New Yorkského paktu. Ale postupom času to, čo sme dosiahli v oblasti občianskych a politických práv na medzinárodnej úrovni a to, čo sa dosiahlo v oblasti sociálnych, kultúrnych a ekonomických práv, tak tam je veľký rozdiel a teraz e, sú ťažkosti dať to do súladu a aplikovať niektoré medzinárodné konvencie a dohovory. A je to čoraz ťažšie práve z tohoto dôvodu, podľa môjho názoru. A preto chcem povedať, že pre mňa sociálne a ekonomické pravidla a ich aplikácia je jednou e, z prioritných otázok vrátane otázky zodpovednosti podnikov. Ja si nemyslím, že e, je veľký rozdiel medzi podnikmi a e, mimovládnymi organizáciami, ktoré sú činné v tejto oblasti Myslím si, že sú podniky, ktoré sa snažia pokročiť v otázkach sociálnej zodpovednosti podnikov, ale sú niektoré podniky, ktoré jednoducho pošliapávajú ľudské práva. My sme už videli príklady takéhoto prístupu v niektorých prípadoch, najmä e, v juhovýchodnej Ázii, vrátane s európskymi podnikmi, ktoré odmietajú odškodniť dôsledky Ehm, boli tu prípady požiarov, ktoré mali desiatky obetí a európske podniky odmietli odškodniť eh, poškodených a to je škandál. Takže my musíme eh, skutočne podporovať diskusiu medzi podnikmi a je potrebné, aby, sa tu bola, aby tu bola istá dobrá vôľa a myslím si, že eh, tieto všetky veci sa navzájom nevylučujú. A ja si myslím, že práve toto je spôsob, ako my môžeme veci riešiť a môžeme sa snažiť e, urobiť krok vpred. Druhá otázka, ktorá sa týka skôr tak presnosti e, a tomu som venovala niektoré pozmenujúce návrhy. To sa týka takej tej hlavnej zodpovednosti ale ja si myslím, že tieto pozmenujúce návrhy sa týkajú migrácie a otázok s tým spojených a myslím si, že sa môžeme pozrieť, ako môžeme niektoré veci upresniť a možno zjednodušiť, aby tie hlavné otázky, e, okolo ktorých sme sa zhodli, boli podstatou tejto správy, lebo pre mňa sú tie najväčšie výzvy spojené s otázkami migrácie a Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme tieto veci pripomenuli aj v správe. Ďalší prvok to je otázka slobody zmýšľania, svedomia a náboženstva. To je terminológia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a my vidíme, ako e, sa situácia vyvíja. Myslím si, že nie je dobré zmeniť terminológiu. Myslím si, že by bolo dobre pripomenúť terminológiu a upozorniť na všetko na to, čo znamená vrátanie e, slobody veriť, neveriť, e, slobody zmeniť náboženstvo. A to sú tie veľmi dôležité otázky, s ktorými sa stretáme e, v niektorých krajinách. A potom ešte chcem opätovne trvať na otázke práv žien. A ja som tam predložila niektoré pozmenujúce návrhy, najmä pokiaľ ide o istambulský dohovor a jeho dôsledky v oblasti násilia páchanom na ženách a mám tri pozmenujúce návrhy, ktoré sú mi veľmi drahé a to, je, to sú ľudia bez vlasti. Myslím si, že my sme tam už urobili nejaké práce, ale e, v správe sa to e, neobjavilo, lebo počet ľudí bez vlasti neustále narastá. Potom otázky podmienok vo väzniciach. My máme skutočne alarmujúce správy od mimovládnych organizácií o tejto téme. A tretia vec, Mm, mm, je veľmi dôležité, aby sme trvali e, na, e, na témach, e, ktoré sú veľmi, veľmi veľké, najmä v oblasti Afriky a Latinskej Ameriky. Ide tam o veľké porušovanie ľudských práv a je tam aj veľká zodpovednosť podnikov, pokiaľ ide o práva pracujúcich. Takže ja sa ospravedlňujem, ak som teda bola príliš e, zdlhavá pri svojom vystúpení. Grazie, adesso... Ďakujem pani Veržiat za zelených. Náš kolega Digner, ktorý pani Rochbiller nahrádza. Rochbiller, entschuldigen. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel ospravedlniť pani Loch Biller, ktorá je na rokovaniach o tvorbe vlády v Nemecku. Takže ja by som sa chcel ponajprv poďakovať za tento naozaj vynikajúci návrh, ale ako sme počuli, táto téma je tak obsiahla, že je len logické, že aj my sme museli predložiť pozmenujúce návrhy. Chcel by som spomenúť niektoré z nich. My sme sa predovšetkým zamerali na to, aby sme zdôraznili problémy, ktoré sa týkajú obhajcov ľudských práv, ktoré majú títo obhajcovia v niektorých krajinách. Je to dramatické, ako sa situácia zhoršila. My sme predložili aj také pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú zavlečenia ľudí, potom ten problém, ktorý tu už bol pretraktovaný a síce porušovanie ľudských práv zo strany veľkých firiem v zahraničí a potom Medzinárodný trestný dvor pre migráciu ICC a potom tiež porušovanie ľudských práv bezpilotnými lietadlami, drónmi. Takže pokiaľ ide o e, konkrétnu situáciu v jednotlivých krajinách, tam sme sa nevyjadrovali, lebo sme si mysleli, že je to už dobre pokryté. Takže na ďalšiu spoluprácu sa veľmi tešíme. Myslíme si, že táto spolupráca doteraz bola veľmi dobrá dobrá a dúfam, že takto to bude pokračovať aj v budúcnosti. Veľmi pekne ďakujem. A e, servis pre vonkajšiu službu. Čo? Simplifiez-vous la vie et ouvrez maintenant votre premier ING Lion à grande Servis pre vonkajšiu službu vítá pána predsedu. Ďakujem, vítam vás. Áno, teraz sa vy e, musíte vyjadriť pán Amado, pani Ingrid Tones. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa. Uh, Áno, ja by som sa tiež chcela veľmi pekne poďakovať spravodajkyni a aj sekretariátu za to, že do toho procesu prizvali aj ESVČ. A táto správa vyzerá naozaj veľmi sľubne, mali sme veľmi dobré stretnutia so sekretariátom, čo si veľmi vážime. Pokiaľ ide o načasovanie našej správy, tak eh, ja samozrejme chápem, že to má vplyv aj na vašu prácu, a práve tento rok konkrétne je to príliš neskoro, pretože my sme sa zamerali na priebežnú správu o e, ľudských právach, ktorú sme vydali v júni, ale e, samozrejme, pokiaľ ide o ten prístup, aj to načasovanie, e, tak, ako to robíme teraz, my máme 357 e, pozmeňovacích e, návrhov a to musíme preložiť do všetkých jazykov, takže naozaj e, je to náročné, ale dúfame, že na budúci rok túto správu predložíme oveľa skôr, aby sme mohli profitovať z toho, že budeme to môcť prediskutovať ešte predtým, než vy predložíte svoju správu. Ďakujem veľmi pekne. Honorevole Quistod, ale la replika. Pán Kristod, nech sa páči, dávam vám slovo. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predseda. Veľmi pekne ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili v tejto diskusii veľmi účinne, musím povedať, ale aj počas celej našej spolupráce neboli žiadne zásadné názorové rozdiely eh, v rámci našej vízie, nášho prístupu, pokiaľ ide o riešenie ľudských práv. Tie rozdiely, ktoré tu boli, boli pod podmienené samozrejme politikou jednotlivých strán, ale určite bude možné získať väčšinu pre takúto správu. Ale predsa len by som zdôraznila jednu vec. Našim zámerom bolo, aby to bolo jasné, zreteľné a stručné. Čiže bolo by dobré, keby sa nám podarilo aj v konečnom dôsledku tieto tri prvky dodržať, že to bude viac ako 14 strán, to je jasné, ale nemusí sa nám to vymknúť pod kontroly. To je jedna vec. Druhá vec, e, vaše pripomienky, ktoré tu odzneli, sa dotýkajú všetkých bodov, s ktorými možno v plnej miere súhlasiť Otázkou len už je, ako to v konečnom dôsledku naformulujeme, ako túto zhodu pretavíme do slov, ale myslím si, že aj tu dospejeme k uspokojivému riešeniu. No a potom úloha súkromného sektora v oblasti ľudských práv, áno. To, že sa to zmenilo, to je naozaj obdivuhodné, že ľavica a pravica sa tu zhodnú ale e, treba učiniť zadosť a myslím si, že v rámci kompromisov to môžeme jasnejšie naformulovať, aby e, táto zhoda bola naozaj dosiahnutá. Ale efektívne naozaj nepostačuje, že máme dobrú vôľu a preto sa teda musíme pustiť do práce. Veľmi pekne ďakujem. Grazie. Ďakujem. A ja vám želám vynikajúcu prácu a chcem pripomenúť ešte kalendár. Budeme mať schôdzu tieňových správodajcov 25. oktobra, 13. Okto- novembra budeme hlasovať vo výbore AFED a záverečné hlasovanie na plenárnej schôdzi prebehne 11. decembra. A teraz urobíme malú prestávku a potom budeme mať výmenu názorov v súvislosti s Medzinárodným dňom boja proti trestu smrti v tretich krajinách. Otváram prestávku.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

Bene. Possiamo dare inizio eh, a questo scambio di opinioni in occasione della giornata. Takže môžeme eh, začať s výmenou názorov. Budeme sa eh, venovať dňu proti trestu smrti 10. oktobru. došlo už v tomto smere k určitému e, vývoju, ale oslavovať ešte nemáme čo, pretože trest smrti je na celom svete ešte stále veľkým problémom. A to aj v e, demokraciách. E, je to pilier politiky ľudských práv v Európskej únie v súlade s usmerneniami EÚ proti trestu smrti je Európska únia a proti tomuto trestu smrti a to vo všetkých prípadoch a z akýchkoľvek dôvodov. A preto parlament e, musí sa tejto téme neustále venovať, musí upozorňovať na individuálne prípady dopady a tiež vyzvať delegácie EU a ESVČ pridržiavať sa týchto usmernení a podporovať globálne snahy na zrušenie trestu smrti. Máme tu dnes medzi nami e, významné osobnosti, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Najprv dám slovo kolegovi Rafaelovi e, Šenuil Hazanovi, e, riaditeľovi e, mimovládnej spoločnosti proti trestu smrti organizuje e, tiež Svetový kongres e, boja proti trestu smrti, ktorý sa koná každé tri roky. Poinformuje nás o aktuálnych výzvach a trendoch a tiež nám povie, e, čo to o plánoch jeho mimovládnej organizácie do budúcnosti. Ďakujem, pán predseda. Je pre mňa veľkou cťou, že vám môžem predniesť túto prezentáciu Um, je to ten najdôležitejší bod v svetovom boji proti trestu smrti. Všetky ľudské bytosti majú nárok na to, aby žili aj zomreli dôstojne, bez ohľadu na farbu, náboženstvo alebo na čokoľvek iné, na národný alebo sociálny pôvod. Každé individuum má právo na život. A to sú tri prvé články Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Určite ste si všimli dôraz na e, slova rovnosť, dôstojnosť a právo na život. Článok 10 hovorí, že každý človek má právo na plný rovnoprávny prístup to znamená, musí byť spravodlivo súdený verejným, nezávislým nestranným súdom. A teraz tu máme e, Svetový deň boja proti e, trestu smrti. To je 15. Svetový deň, ktorý e, upozorňuje na hrôzu tejto, na chudobu a trest smrti. Keď je niekto chudobný, tak toho zabíja. A zabíja ešte viac ak chudobný je podozrivý z vážneho e, trestného činu alebo obeťou. Slávny americký právnik Brian Stevenson hovoril, že náš systém k vám pristupuje lepšie, ak ste bohatí a vinní, ako keď ste chudobní a nevinní. Bohužiaľ, realita je taká a my sa teraz snažíme informovať a E, verejnosť e, o, o treste smrti, o tejto situácii, najmä v tých krajinách, kde sa trest smrti ešte aplikuje. Sociálna spravodlivosť a sociálna diskriminácia je ešte stále v e, tomto prípade. Chudoba a trest smrti je veľmi zaujímavou témou na viacerých úrovniach. Najmä poukazuje na marginalizáciu a zraniteľnosť chudých, diskriminácia sa preukazuje v každom okamihu e, procesu e, trestu smrti, v okamihu súdneho procesu e, my si musíme uvedomiť, že chudobní nemajú prostriedky na advokátov. Vo vezení chudobní nemajú prostriedky na to, aby si uspokojovali svoje potreby. Keď sú odsúdení na smrť, nemôžu pracovať. Často sú izolovaní a sociálne marginalizovaní. A ešte vážnejšia situácia je, že ich rodiny sú marginalizované. Máme desiatky, stovky, tisíce prípadov e, rodín, e, kde členovia sú marginalizovaní v spoločnosti a nemôžu nájsť prácu. A chcel by som tiež zdôrazniť e, prípady, na ktoré iba veľmi zriedkavo myslíme. To sú prípady ľudí, ktorí sú omilostení. Napríklad v USA ich je 150 za posledných 20 rokov a títo omilostení ľudia, väčšina z nich, a keď hovorím väčšina, to je viac ako 90%, nedostanú ani jeden cent, ani jeden dolár od štátu, ani od americkej vlády. Táto marginalizácia teda e, pokračuje aj potom, keď, sú, keď výjdu z väzenia, aj často, keď sa dokáže ich nevina, ich situácia po opustení väzenia je katastrofálna. A aká je e, chudoba, vzťah medzi chudobou a trestom smrti v štyroch krajinách? E, India to je jedna z najľudnatejších krajín. Počas posledných 15 rokov tam e, bolo odsúdených na smrť viac ako 1800 väzňov, ale popravení boli iba štyria za posledných 15 rokov. Štúdia univerzity v E, v díli poukazuje na zaujímavé veci, ktoré sú veľmi dôležité a oni robili prieskum medzi všetkými odsudencami na smrť a vychádza z toho, že že 74% sú ekonomicky zraniteľní. Viac ako dve tretiny e, neskončili strednú školu a 25% nikdy nechodilo do školy. 30% odsúdených na smrť je nakoniec E, v odvolávacom konaní sú oslobodení a čo je zaujímavé v indickom systéme je, že iba 4,9 odsúdených je e, potvrdených, ich e, trest smrti je potvrdený na najvyššom súde. Toto konštatovanie je úplne odlišné v ďalšom veľkom príklade na trest smrti a to je Čína E, tam máme zhruba e, také istý počet obyvateľov, v Číne ich je trochu viac, ale e, priemerný čas medzi odsúdením a popravou je niekoľko mesiacov. 90 odsúdení na smrť je potvrdených najvyšším súdom a najväčší problém s Čínou, ktorý je, a preto o tom aj dnes hovorím, to je totálny nedostatok transparentnosti my nemáme žiadne informácie. My vám teraz nemôžeme povedať, koľko popráv v tejto obrovskej krajine tento rok bolo. A ja som včera hovoril s jedným čínskym advokátom na jednej konferencii a my vieme, že za rok je tam viacero tisíc ľudí popravených. E, odhaduje sa, že je to medzi 2 a 6 tisíc e, popravami a táto marginalizácia v Číne je tiež veľmi reálna. E, bohatí sa neobávajú trestu smrti. Ak ste bohatí a vinní, tak môžete uniknúť trestu smrti. Ste e, chudobní a nevinní, môžete sa stať obeťou a odsúdení na trest smrti. V USA 95 osúdencov na smrť je z defavorizovaných spoločenských vrstiev a v USA to nie je iba otázka farby pleti, biely alebo čierny. Skutočná farba trestu smrti v USA je zelená, to je farba doláru. Včera som sa stretol s jedným priateľom, Jose Luisom Choraki, Joaquinom Martinezom. On, je, on bol prvým európskym odsudencom na smrť E, ktorý bol v USA oslobodený a teda e, bolo rozhodnuté o jeho e, nevine na Floride a to vďaka masívnej podpore Európskej únie, Európskeho parlamentu, španielskej vlády a španielského obyvateľa, ako aj mimovládnych organizácií, aj mojej v tom období. Tento muž bol oslobodený, pretože on dokázal zmobilizovať viac ako milión dolárov. A to ho oslobodilo. On bol nevinný a bol oslobodení. Takáto je realita. Nechcem tu robiť nejakú tabuľku bez toho, aby som nehovoril o Iráne, pretože Irán dnes e, má najväčší pomer popráv na počet obyvateľov. Napriek e, o istej otvorenosti krajine, krajiny, je, e, aj napriek tomu, že prezident je tzv. umiernený E, v Iráne e, je trest smrti e, spojený s prenasledovaním, zraniteľnosťou, najmä pokiaľ ide o migrujúcich pracujúcich z Afganistanu, etnických menšín ako sú Kurdi a ďalej za sexuálne prečiny. Odsúdení sú aj mladiství, ženy za neveru. To sú flagrantné E, to sú flagrantné e, činy a flagrantná realita, e, ktorá tam ešte stále existuje. A často sú to práve tí najchudobnejší a tí marginalizovaní obyvatelia a veľmi často s tým súvisí aj pašovanie drog. Dve tretiny popráv v Iráne, to je zapašovanie drog. A ja chcem zdôrazniť význam spolupráce, ktorú európske krajiny, ako členovia EÚ, ako aj európsky partneri a európske politiky, ktoré sú zamerané na e, boj, legitímny boj proti pašovaniu drog. Tento boj nemožno robiť v Iráne na úkor tých chudobných a marginalizovaných obyvateľov lebo väčšina tam e, vlastne ľudí, ktorí sú zatknutí, to sú tí malí díleri, tí Afgánci a nie tí hlavní bosovia. Viac ako pred rokom e, na e, nemeckej hranici boli zhabané dva kamióny, ktoré obsahovali obrovské množstvo heroínu. Zdá sa, že tieto kamióny patrili E, iránským revolučným gardám. E, to opäť poukazuje na to, že to nie sú chudobní a marginalizovaní najzraniteľší obyvateľia, ktorí sú v srdci pašovania drog, ale práve naopak sú to iní, ktorí e, zarábajú peniaze a riadia e, tento proces. To sú ľudia, ktorí sú na najvyšších miestach v iránskom režime. A ja chcem požiadať Európsky parlament, aby požiadal Čínu a Irán o väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o tresty smrti a popravy. A tiež chcem požiadať Európsky parlament aj e, európske krajiny člen, členov EÚ, aby v bilaterálnych vzťahoch s Iránom, tak ako to žiadal špeciálny spravodajca e, o ľudských právach v Iráne, aby e, trošku sa viac svetla dostalo do tejto situácie. Transpa, e, transparentnosti, aby sa osvetlila masa, e, masakra v roku 1989, kde bolo popravených tisíce ľudí. A aká je tendencia v oblasti trestu smrti? Tam je, to je nezvratné. Univerzálny trest smrti je realitou a my všetci si musíme uvedomiť, že taká je realita. Pred 30 rokmi dve tretiny krajín sveta ešte aplikovali trest smrti. Dnes je to presne naopak. E, tri štvrtiny e, z krajín sveta už nemajú e, trest smrti vo svojom právnom systéme alebo ho neaplikujú. 31 krajín praktizuje a iba, e, a iba 55 krajín pravidelne aplikuje trest smrti. V Lani 23 e, krajín e, realizovalo popravy odsúdencov a organizácia boja proti trestu smrti navrhla všetkým aktérom, E, aby sa vytvorilo partnerstvo pre zrušenie trestu smrti. 27. februára až 1. marca 2019 zorganizujeme Svetový kongres boja proti trestu smrti. Bude sa konať tu v Bruseli, pretože Brusel je centrom angažovanosti za ľudské práva a za zrušenie trestu smrti. A tu je srdce, parlament, komisia. Treba si uvedomiť tieto hodnoty ľudských práv, základných ľudských práv, medzi ktoré patrí právo na život. A to umožní dať aj zmysel, nový zmysel európskemu projektu. My sem pozveme viac ako 1500 aktivistov, advokátov, sudcov, poslancov, ktorí sa angažujú v boji proti trestu smrti. A chcem zdôrazniť tento bod poslanci dnes pracujú veľmi e, proti trestu smrti vo všetkých parlamentoch v krajinách, kde existuje trest smrti. To sú skutočne mimoriadní ľudia, ktorí bojujú, aby táto téma nebola tabu v tých spoločnostiach, kde ešte dochádza k aplikácii trestu smrti. Pred šiestimi rokmi sme vytvorili prvú sieť poslancov boja proti, v boji proti trestu smrti v Maroku. V Maroku ešte existuje v právnom systéme možnosť trestu smrti. Mali sme 19 poslancov vtedy a teraz máme 250 marockých poslancov, ktorí podpísali chartu boja proti trestu smrti a bojujú v marockom parlamente proti trestu smrti. Vďaka tomu trest smrti aj v moslimskej krajine, ako je Maroko, e, v krajine, ktorá e, je otvorená terorizmu, nie je už tabu a takto my môžeme zrušiť trest smrti a ja dúfam, že Európsky parlament bude e, vo svojich vzťahoch s ďalšími parlamentami môže v každej chvíli túto otázku nastoliť. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. A teraz my sa vrátime e, k našej situácii a výzve ohľadne Iránu o niekoľko mesiacov delegácia výboru AFED 2 vycestuje do Teheránu a my túto otázku nastolíme našim partnerom pri rokovaniach. A myslím si, že parlament patrí medzi tých, ktorí vyvíjajú veľký tlak v týchto otázkach aj v Maroku. E, a viac ako 250 poslancov v Maroku súhlasilo s tým, že Mm, treba zmeniť ústavu, aby z nej bol vyškrtnutý trest smrti. A teraz pán James Lynch, e, to je zástupca riaditeľa Amnesty International, ktorá presadzuje veľmi aktívnym spôsobom, sa zasadzuje o zrušenie trestu smrti vo svete a my si vysoko ceníme úsilie, ktoré vyvíja v tejto oblasti ako aj jej angažovanosť za zrušenie trestu smrti v širšom meradle. Amnesty International a ďalšie organizácie občianskej spoločnosti boli veľmi aktívne počas, eh, pokiaľ ide o boj Európskej únie proti eh, mučeniu a má veľkú skúsenosť v tejto oblasti a Pán Lynč nás oboznámi so súčasnými výzvami, aká je situácia v oblasti kontroly liekov ktoré, alebo substancií, ktoré sa používajú e, na popravy a Takisto nám dá niekoľko odporúčaní, ako môžeme, efektívne, e, ako môžeme byť efektívnejší v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj Rafaelovi. Volám sa James Lynch, som zástupca riaditeľa Amnesty International e, programu o globálnych otázkach. A dnes sa teším, že tu mám príležitosť hovoriť o treste smrti. Niekoľko e, všeobecných pripomienok k trestu smrti by som vám rád odprezentoval a e, potom sa budem e, venovať e, najmä viacerým otázkam, ktoré sa týkajú boja transparenci proti trestu smrti a tiež budem hovoriť o nástrojoch, ktoré sa používajú pri treste smrti. Na celom svete 133 eh, ľudí v 2016 bolo eh, zabitých eh, v rámci trestu smrti. V 2016 to bolo vyšší počet, to bol vyšší počet, než v predchádzajúcich, napríklad v Bangladeži sa ten počet popravených zdvojnásobil. Mm, Je to skutočne historicky veľmi vysoký počet obetí, ktoré zaznamenala Amnesty International. Každá vykonaná poprava predstavuje obrovské ľudské utrpenie. Mm, ale eh, dáva vám to obraz o tom, čo robí eh, Amnesty eh, v tomto kontexte. Štáty ale, ktoré exekujú ako Eh, Irán a Pakistan eh, vykonali 86 celkových eh, poprav. Keď sa pozrieme na Čínu, viac než 90 v všetkých trestov smrti sa udialo len v piatich krajinách. Vlády by však mali chrániť ľudské životy a právo nebrať ľudské, ľudské životy. Keď sme začali sa venovať tejto problematike, Afrike. Len 16 eh, krajín eh, malo tento eh, zákon. Dnes sú Vidíme, že veľká väčšina krajín na celom svete, 105 krajín, sa obratilo chrbtom voči trestu smrti. A36 sa ich snaží e, zabrániť týmto trestom, ale ešte tento trest v ich legislatíve existuje. Je to naozaj niečo, za čo by sa vlády mali hambiť. E, mnohí sa snažia e, urobiť z toho niečo utajené. Napríklad v Bielorusku trest smrti je kvalifikovaný ako utajený. Najviac tam ide o to, aby zabránili občanom vidieť, že sa sa takéto praktiky e, e, dejú. Je to naozaj veľmi e, krutá vec. Vo Vietname napríklad sme zistili, že viac ľudí, než o verejne sa deklarovalo, bolo popravených. A Vietnam bol tretím najväčším popravcom v ostatných rokoch Abdul Karim al-Huláš eh, v Saudskej Arábii, keď si zoberieme jeho eh, prípad, nemal eh, možnosť prístupu k advokátovi, bol na samotke väznený a hovorí sa, že bol že bol mučený, aby sa priznal a bol popravený napriek tomu, že medzinárodné právo neuznáva popravy maloletých. Tieto tajné popravy sú veľmi eh, kruté aj pre eh, rodiny. Rodiny dostávajú obvykle list, že eh, môžu ísť na poslednú návštevu s človekom, ktorý bude popravený nasledujúci deň. A táto utajenosť e, to e, robí pre verejnosť oveľa komplikovanejšie pochopiť e, mm, vôbec komplexitu celého tohto hrozného diania. V Číne napríklad bolo zistené, že človek, ktorý bol v 96. popravený, je nevinný. Mnohí ľudia, ktorí boli Eh, popravení, eh, sa nakoniec zistilo, že eh, sú vlastne nevinní. A verejnosť nemá ani prístup k údajom, kto bol e, popravený, keď e, sa všetko toto deje utajene. Vítam e, slova Rafaela a vôbec ich prístup a prínos do riešenia tejto problematiky. Ukázalo sa, že Čína je najhorším partnerom, kde sa najviac utajujú informácie a ľudia, ktorí majú odlišný názor, sú často popravovaní. A ak by sme sa dozvedeli presné údaje, vedeli by sme presnejšie e, posúdiť krutosť diania e, Číny. E, takže je potrebné postarať sa o transparentnosť, pretože to sa postará o nové možnosti. V Tajvane napríklad od 2011. mám k dispozícii údaje o vykonaných popravách. V USA štát poskytuje informácie vo všetkých fázach konania počnúc od procesu. A to umožňuje verejnosti posúdiť tento proces a umožňuje zaktivizovať právnikov a verejnosť. Od 2006. poprvýkrát minulý rok USA neboli medzi piatimi štátmi, ktoré najčastejšie vykonávajú eh, po právu. Eh, Texas a eh, Georgia boli zodpovedné za 86 poprav v celom USA. To je ale stále menej než 36 eh, od roku 2006 v eh, pokračovanie eh, v exekúciách v niektorých štátoch viedlo k tomu, že farmaceutické spoločnosti odmietli dodávať drogy, ktoré sa používajú pri poprave. Vítame e, prácu Európskej únie a e, rady e, v tejto oblasti a chceli by sme, aby európske inštitúcie a parlament zostali na pulze dňa a venovali sa tejto problematike. Je potrebné postarať sa o transparentnosť v oblasti používania trestu smrti. Kritický krok je potrebné urobiť a dôležitý krok smerom k zníženiu počtu prístupov práv na svete. Čína e, naďalej používa tento trest poprav, e, mm, ale používa ho utajenie. Je potrebné postarať sa o transparentnosť e, systému spravodlivosti. Takže je potrebné vyvíjať tlak na čínsku vládu, aby zverejňovala počty exekúcií a to je možno dobrý začiatok pri riešení celej problematiky. Boj proti trestu smrti je veľmi dlhý a a tvrdý. E, e, vidíme napríklad aj e, pokusy v Rusku a v iných krajinách. Mladiství boli napríklad minimálne 4 minulý rok popravení v Iráne, v Moldave tiež. Takže je to naozaj veľmi zlý spiatočnícky vývoj, proti ktorému musíme sa vyjadriť. Pokrok je veľmi pomalý pomaly mm, a preto je potrebné odstrániť všetky legálne prekážky, prekážky v právnych systémoch. Je potrebné postarať sa o e, reformy v súdnom systéme, aby súdy viac e, neprichádzali s týmito trestami smrti. Ja by som chcel ešte upozorniť, skôr než skončím, e, na nasledovnú skutočnosť údaje o treste smrti nám ukazujú, že to je forma trestu, e, ktorá už dnes v dnešnej spoločnosti nemá čo hľadať. Takže je potrebné e, e, robiť kampaň, aby sme sa postarali o zrušenie trestu smrti, aby sa zamedzil aj, zamedzili aj dodávky nástrojov používaných pri výkone trestu smrti od Európska únia um, chce eh, zaviesť eh, reštrikcie, eh, pokiaľ ide o dodávky týchto nástrojov používaných na výkon trestu smrti. Je na čase, aby celá medzinárodná komunita tak urobila. Podporujeme zriadenie globálnych aliancií, ktoré sa budú zasadzovať za riešenie tejto problematiky a budeme s nimi spolupracovať. Od 2017 od e, septembra bola e, zriadená aliancia v e, New Yorku, kde sa snažíme bojovať proti trestu smrti a veľmi rade budeme diskutovať s Európskym parlamentom a s ostatnými inštitúciami a tiež so všetkými, ktorí sa v tejto oblasti angažujú. Ďakujem pekne. Pán Lynch. Myslím, že každý z nás si musí uvedomiť, že tu hovoríme aj o dohovore o voľnom obchode. A bolo by dobre, keby sme sa tejto otázke trestu o smrti aj e, v rámci týchto rokovaní o voľnom obchode vždy venovali a pripomínali to e, nášmu protiažku. Niekedy e, legislatívne e, rozhodnutia vytvoria tieto nástroje, ktoré umožňujú politiku kontroly. A pokiaľ ide o ľudské práva, tam je tiež potrebné zasadzovať sa za ich dodržiavanie. A e, tiež je potrebné obmedziť dodávky prostriedkov, ktoré sú používané pri výkone trestu smrti. A tiež, ktoré sa používajú e, pri e, mučení v jednotlivých krajinách. Medzinárodný výbor pre obchod vydal správu ktorá bola schválená v rámci globálnej aliancie eh, proti eh, eh, mongolskej a argentinskej vláde v rámci boja proti používaniu týchto nástrojov ktoré sa používajú pri mučení pri výkone trestu smrti v týchto krajinách. Rád by som teraz e, dal e, slovo e, pani Sanchez Rico, zastupkyni divízie pre ľudské práva, stratégie a politická implementáciu politik. Ďakujem pekne, pán predseda. Sme radi, že sme tu dnes medzi vami. Skutočne podporujeme vaše stanovisko a sme proti trestu smrti a to veľmi e, striktne. E, včera sme si na celom svete pripomenuli e, deň boja proti trestu e, smrti a mobilizujeme sily proti tomuto trestu e, smrti. A aj pani vysoká predstaviteľka Európskej únie e, Federica Mogherini už pri mnohých príležitostiach avizovala postoj EÚ, že EÚ je zásadne proti výkonu trestu smrti. Aj včera sa pri tejto príležitosti konalo stretnutie na Rade Európskej Európskej rade. E, tento trest e, je e, veľkým zásahom do ľudských práv a integrity človeka. Narušuje právo človeka na život a je to vlastne, predchádza tomu často psychologické utrpenie. Je to oveľa odstrašujúci trest než dlhodobé väznenie, hovorí sa. E, Amerika e, vlastne tiež e, sa snaží zamedziť výkonu tohto trestu. Avšak to, že stále ešte existuje trest e, smrti, e, nám spôsobuje veľké obavy, pretože zostáva v mnohých právnych systémoch e, zakomponovaný. Musíme si však uvedomiť, že to je stále ľudský život, o ktorý tu ide od 73. Bolo 159 ľudí prepustených ktorí boli pôvodne odsudení na trest smrti mnohé krajiny sa medzičasom rozhodli, že zrušia e, výkon trestu e, smrti. Viac než dve tretiny z krajín, ktoré ho majú v právnom systéme, e, už, zas, už prestali ho vykonávať. Minulý rok tri krajiny. Ale ešte sme sa nedostali do cieľa. V tých malokrajinách, krajinách, kde ešte stále trest smrti e, platí. Sú tieto e, práva ľudí e, narušané. chádza k výkonu trestu smrti bez férového súdneho procesu. Žiaľ, e, naše e, moratória, ktorými sa síce podarilo e, niektoré tresty smrti zrušiť, veľké ovoce nepriniesli. Európska únia aktívne propaguje boj proti trestu smrti. Máme celý rád iniciatív, kde nám ide o zrušenie trestu smrti a vyzývame eh, štáty, ktoré ešte majú trest eh, smrti, aby eh, zrevidovali svoju legislatívu a úplne sa vzdali tohto trestu smrti. Pán predseda, rád by som pripomenul podujatia, ktoré nás čakajú. Európska únia a Belgicko budú hostovať siedmi zjazd od 20. 27. 29. Eh, eh, marca 2019. Eh, to zahrňa aj e, kongres, ktorý sa regionálne bude konať e, na pobreží Slonoviny v 2018. E, bude na tomto kongrese okolo 1500 účastníkov z celého sveta. Predtým v 2016 sa 6. kongres konal v Osle. Pán predseda, na záver by som chcel ešte upozorniť na jednu iniciatívu, kde SVČ, SVČ sa venuje tejto problematike boja proti boja proti trestu smrti, ako spomínal pán Lynč 18. septembra, tú aktivitu, tú akciu, ktorá sa konala v New Yorku. V New Yorku pani Malstromová aj organizovala spolu s Mongolskom a Argentínou. 15 krajín už podpísalo aj e, politickú deklaráciu v e, New Yorku a teraz sa veci posúvajú do fázy implementácie týchto e, záväzkov tým, že sa stranám signatárom bude pomáhať pri príjmaní príslušných nástrojov. Eh, ide nám o posilnenie samozrejme aj spolupráce s OSN v tomto smere. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám za vaše vystúpenie. A Volevo capire se... Ja by som rád vedel, či Adriano Martín si želá vystúpiť. Nie je to povinné, viete, ale ak si želáte, tak dám vám slovo, samozrejme. Vypočujeme si poslancom, začneme Soraya Poz, nech sa páči. Eh, Ďakujem, vážený pán. Predseda, ja už som dostala niekoľko odpovedí na moje otázky ale chcela by som vedieť, či je nejaký zoznam krajín, ktoré majú v úmysle opätovne zaviesť trest smrti. Ja viem, že je tomu tak na Filipínach, na Maldivách. Pred dvoma týždňami nám bolo povedané, že na Filipínach eh, táto diskusia E, neprebehla. To je prípad Filipín, ale sú tu ďalšie krajiny a ja by som bola rada, aby Európsky parlament a ďalšie orgány dostali takéto zoznamy, aby sme vedeli, ako proti tomu bojovať. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme v tejto oblasti spolupracovali. A keď pripravujeme naše cesty delegácií E, podvýboru pre ľudské práva môžeme to zohľadniť, lebo je veľmi dôležité, aby sme vždy o týchto problémoch hovorili so zástupcami tých príslušných krajín. A samozrejme musíme hovoriť aj o mučení. To sú témy, ktoré treba vždy pripomínať. Tiež by som bola rada, keby sme mali viac informácií o tých piatich bodoch, o ktorých ste hovorili, pokiaľ ide o nástroje boja proti predaju, ktoré, a nástrojom, ktoré umožňujú aplikáciu trestu smrti a popravy. Tiež by som chcela vedieť, či e, v roku 2018 nejaké ďalšie podrobnosti o tomto e, podujatí v Bruseli pani Veržiat? Áno. Ja by som sa vám chcela všetkým trom najskôr poďakovať za veľmi takú kompleto, kompletnú panorámu, ktorú ste nám tu načrtli Chcela by som e, povedať, že zdieľam aj váš optimizmus, aj znepokojenie, pretože keď sa pozrieme na číselné údaje, tak sú tam naozaj údaje, ktoré idú v obidvoch smeroch. Optimizmus v tom zmysle, že naozaj doch, e, čo je čoraz menej krajín, ktoré aplikujú popravy, ale na druhej strane E, tu máme krajiny, ktoré sa vracajú k aplikácii trestu smrti a Soraya, vy ste už spomínali Filipíny a Maldivy a ja by som chcela ešte zdôrazniť Maldivy, pretože to je naozaj krajina, kde aj maloletý bol odsúdený na trest smrti. To je veľmi vážne a dôležité. Pokiaľ ide o hlasovanie ohľadne uznesenia OSN, v decembri 2016 o moratórii na trest smrti, tak e, krajiny, ktoré hlasovali za, e, sa, počet tých, týchto krajín sa nezmenil a to nie je dobrý signál. Máme 70 krajín, ktoré sa buď zdržali hlasovania alebo hlasovali proti tejto rezolúcii OSN. E, ja si myslím, že ako tendencia to nie je dobrý signál a ešte je tam veľký počet odsúdení, ehm, niektoré boli znížené, samozrejme tie údaje treba relativizovať, lebo údaje za rok 2015 boli najvyššie za posledné roky, ak sa nemýlim, ale počet odsúdení sa zvyšuje a to je naozaj znepokojivé. Bola by som rada, keby ste trošku viac pohovorili o odsúdení maloletých pretože my vieme, že na jednej strane tu dochádza k odsúdeniu maloletých v 8 krajinách, ale ja som nevidela e, alebo nepočula som o tom, že by došlo k po, popravám maloletých inde ako v Iráne. Prosím vás, môžete nám poskytnúť ďalšie detaily, lebo je veľmi dôležité, aby sme v boji e, za zrušenie trestu smrti e, takisto kládli dôraz aj na maloletých, pretože tam my potrebujeme dodatočné nástroje Ja chcem sa poďakovať za to, čo ste povedali. Hovorilo sa tu veľa o zvýšení popráv v dôsledku terorizmu. To je znepokojujúce, ale došlo e, k nárastu odsúdení na trest smrti aj za toxikomániu a samozrejme to všetko súvisí s chudobou, lebo e, odsúdení na smrť za toxikomániu to sú často tí na tie najnižšie stupne, e, ktoré sa zúčastňujú pašovania a obchodovania s drogami. A tiež by som rada dostala nejaké informácie o krajinách, o ktorých počúvame, že tam dochádza k takému negatívnemu vývoju, lebo sú tam niektoré deklarácie v niektorých našich členských štátoch. Samozrejme, my musíme pozametať aj pred vlastným Prahom. A tiež by som bola rada, ale to je skôr taká interná vec, ktorú asi by sme mali prediskutovať, ako by sme mohli byť aktívnejší kolektívne e, v rámci tohto parlament, tejto parlamentnej siete. E, potvrdím to, čo bolo povedané ohľadne kampane, pokiaľ ide o výrobky a nástroje, lebo to bol naozaj veľmi E, užitočný nástroj v USA a ktorý naozaj viedol k zníženiu počtu popráv v USA. Ale aj tak USA sú jedinou americkou krajinou, kde naďalej sa popravujú ľudia. A potom ešte je tu jedna vec, o ktorej musíme hovoriť. Ja ľutujem, že tu nemáme uznesenie na pléne, je dobré, že tu pracujeme na tejto téme tu v, v, vo výbore, ale nebudeme mať uznesenie v parlamente, ale možno by bolo dobré, keby si nám povedali o tomto kongrese viac ako Európsky parlament a náš výbor sa má zmobilizovať v tejto oblasti, aby sme mohli nejakým spôsobom podporiť tento kongres. Lebo vy ste zdôraznili, že ste mm, vybrali úmyselne Brusel a myslím si, že by sme tam mali byť prítomní. Vous avez insisté sur l'Iran. Euh, Pardon, ja ešte z toho, čo som povedala, ja nechcem brániť Irán, ale Irán je naďalej jednou z krajín, kde sa znižuje počet popráv a keď sa pozrieme na porovná, a porovnáme roky 2015-16, tak to je veľký vývoj e, lebo v Iráne naozaj počet poprav e, sa výrazne znížilo proti roku 2015 a už aj v roku 2015 bolo zníženie. Možno, že som tie číselné údaje nečítala správne. Ak som to nesprávne čítala, tak mi to prosím povedzte. Ďakujem. Teraz e, pán Rodríguez. Pani Rodríguez, ďakujem, pán e, predseda. Ja mám jednu otázku, e, alebo skôr takú úvahu, pretože vlastne kolegovia to všetko povedali. My vieme, že sociálne štruktúry sú viditeľné v súdnom a právnom systéme, vo výchovnom, vzdelávacom, zdravotníckom systéme a všade v celej spoločnosti vlastne. Moja otázka súvisí s tým, že ja pochádzam z jednej z najbezpečnejších a najpokojnejších krajín na svete z Portugalska. E, pochádzam z ostrova Madeira a e, v jednom z našich miest som diskutovala so študentami o otázkach spojených s trestom smrti. A veľmi nás znepokojuje, ako mladí ľudia môžu pracovať v boji proti trestu smrti ako môžeme nebanalizovať násilie? Prečo? Pretože oblasť, ktorej prakticky nie je násilie, keď dôjde k nejakému najvážnejšiemu zločinu, ako sa tu hovorilo, tak každý chce, aby tohoto človeka odsúdili na trest smrti. A e, zvyčajná reakcia od e, obyvateľstva je taká, že e, keď dôjde napríklad k vražde v mojej, v mojej oblasti, došlo k veľmi násilnému usilneniu usmrteniu ženy a všetci e, študenti, s ktorými som hovorila, že e, treba obnoviť trest smrti. Možno, že by to bolo dobré. Portugalsko e, už viac ako 25 rokov nemá trest smrti a všetky tresty sú vlastne veľmi ľahké, ktoré sa v tomto smere dávajú. A možno, že v niektorých krajinách práve banalizácia tohto násilia vedie k tomu, že občania sa o to tak nezaujímajú, ale v tých krajinách, kde k tejto banalizácii nedochádza, ako sa pracuje s verejnosťou a s verejnou mienkou, e, lebo môže tam byť veľký vplyv politický, parlamentný, inštitucionálny. Predsa len treba odviesť veľkú prácu v teréne s miestnymi spoločenstvami. Ako je možné zmeniť e, túto verejnosť a jej postoje? Ako im vysvetliť e, systém právny, E, ktorý by mal e, mať za cieľ reintegráciu a nie celoživotné tresty, ako napríklad trest smrti. Ďakujem. Ďakujem a teraz Pán Austrevičius, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne panelistom za to, že sa chopili tejto veľmi dôležitej témy, ako je trest smrti celosvetovo. Ale nemali by sme sa pozerať tak ďaleko od Európy na krajiny, kde ešte stále je účinnou politikou trest smrti. Napríklad Bielorusko, ktoré hraničí s Európskou úniou a tam stále ešte existuje takýto trest, ktorý sa využíva aj z politických dôvodov, aby opozíciu držali pod kontrolou. A toto je naozaj odporná záležitosť. A keď sme počuli aj, že je tu zámer pozvať eh, prezidenta Lukašenka na summit do Bruselu, ktorý sa bude konať v rámci východoeurópskeho partnerstva koncom novembra. Ja si myslím, že je to naozaj zahambujúce, keď prezident takejto krajiny, e, ktorý reprezentuje takúto krajinu, príde do Bruselu a bude využívať svoju retoriku tu, na pôde Bruselu. To je naozaj situácia, v ktorej prehrávajú obe strany. A tiež e, keď eh, bude v Bruseli prednášať a potom príde naspäť do Bieloruska a bude všade rozširovať, že tu bol akceptovaný ako rovnocenný partner. Nuž, toto je politický postoj, ktorý nesplňa naše morálne kritéria a to vôbec. A keď hovoríme o treste smrti, ja si myslím, že je viacero druhou trestou smrti a mali by sme sa pozrieť na jednotlivé podmienky deti vo väzeniach po celom svete. A tiež by sme nemali zachádzať priďaleko. Niektoré podmienky by sa mohli zlepšiť. Napríklad e, dlhodobo odsúdený, e, odsúdený na dlhé tresty tam by sme sa mali pozrieť na tie podmienky, pretože toto je cesta, ktorú nikam nevedie, pretože títo väzni sú väznení za zlých podmienok, ich zdravie sa každodenne zhoršuje. A keď sa pozrieme napríklad na región Centrálnej Ázie, tam sú podmienky vo väzení mimoriadne zlé a oni naozaj nedosahujú ani tie najnižšie štandardy, aby boli aspoň ako tak priateľné. A ja by som sa tiež mm, chcel opýtať na vaše názory aj na túto situáciu e, mimo trestu smrti. Ďakujem. A teraz dáme opäť slovo našim hostom každému 5 minút. Začíname pánom Linčom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za tieto naozaj veľmi informované a inteligentné otázky. Možno by som začal tým, že by som sa vyjadril najprv k tým piatim kľúčovým zásadám, ktoré sa týkajú týchto technológií pri popravách Nemám toľko času, aby som e, išiel až do podrobnosti, ale ďakujem za túto otázku. Pokiaľ ide o tieto hlavné zásady, keď my sa pozeráme na to, ako sa e, venovať národnej legislatíve a prípadne týmto e, globálnym štandardom a režimom, no sú, sú tu určité technológie, ktoré sú naozaj nehumánne, pokiaľ ide o výkon, trestu a toto zariadenie, ktoré je nehumánne, by malo byť zakázané napríklad e, elektrické, elektrické zariadenia na elektrošoky. Toto sú tie e, extrémne technológie alebo tie gombiky, kde jednoducho príde elektrickému tomu usmrteniu. Potom to druhou kategóriou a to druhou zásadou je, kde celosvetovo sa na to zameriavame, je zameriavanie, e, taký, e, zameriavame sa na také zariadenie, ktoré by potenciálne mohli byť e, pravoplatne využívané, ale môžu byť aj zneužívané napríklad všelijaké tízery, elektrošok, zariadenia na elektrošoky, potom také gumové praky a takéto podobné záležitosti. Môžu sa využívať chemické látky, ktoré sa môžu využívať v liečbe, ako aj na trest smrti. Takže ten e, kľúčový prístup je, aby sme zavádzali kontrolu a aby pri treste smrti neprichádzalo k mučeniu. A štvrtou záležitosťou je, e, tu len veľmi stručne sa k tomu vyjadrím, ale môžem vám k tomuto poskytnúť e, dokumentáciu. To znamená, že tu ide o komplexné kontroly takýchto produktov, ktoré sa môžu využiť na trest smrti, aby sme naozaj hodnotili riziko, aby sme mali zavedené dobré štruktúry na to, aby sa tieto mm, látky a prostriedky nezneužívali. Takže my e, aj štáty e, informujeme, zdieľame informácie s ostatnými krajinami, pokiaľ ide o reguláciu obchodu a tiež zverejňujeme výročné správy a pozeráme sa aj na regionálne a lokálne opatrenia na reguláciu obchodu s takýmito produktami. Samozrejme, že to sa deje na národnej úrovni, ale my si myslíme, že keď regionálne a medzinárodné organizácie vyvinú e, normy a štandardy, tak to zabráni tomu, aby národné vlády sa uchylili späť k takýmto metódam. A mám len minútku a pol na to, aby som sa vyjadril k veľmi dôležitým veciam e, krajiny, ktoré e, opätovne zavádzajú takéto tresty a, a, a takéto postupy e, mučenia. E, takže tu my sa zasadzujeme za úplné zrušenie. Napríklad na e, Filipínach to chcú opäť zaviesť, ale my proti tomu bojujeme. A tu by sa mala zasadzovať aj občianská spoločnosť a spúšťať kampane proti takémuto opätovnému zavádzaniu trestov smrti. Je potrebné diskutovať s poslancami, s médiami, ale dôležité je nájsť aj aj tú správnu rovnováhu. Musíme toto brať vážne, ale nechceme rozdúchavať nejaké vášnivé verejné diskusie. No a samozrejme krajiny, ktoré majú takúto právnu možnosť, ale takéto tresty nevyužívajú a v zákone je to ešte stále ukotvené, to je to najväčšie riziko, pretože to riziko tam je neustále prítomné a nezaručíme, že oni nepodlahnú po pokušeniu tieto popravy v budúcnosti znovu zaviesť, aj keď sa kontext mení. Takže my sa snažíme toto zo mm, zákona a správnych možností vypustiť. No a potom tiež popravy maloletých, to je veľmi dôležitá téma e, s Iránom diskutujeme o naozaj poprave, ktorá sa udiala tento e, rok. Bol to mladiství, maloletí a tu e, veľa ľudí si to určite uvedomuje, poznajú tento prípad Ali Rez al a v auguste to bolo naozaj veľmi šokujúce, že bol popravený len niekoľko dní po inaugurácii prezidenta, kde tam bolo veľmi veľa diplomatov na tejto inaugurácii prítomných. A len o niekoľko dní zrazu prišlo k poprave tohto maloletého. Eh, je tu asi 8 krajín, kde ľudia čakajú na trest smrti vo väzení Bangladeš, Maledívy, Nigéria, Papua Nová Guinea, Saudská Saudská Arábia. A tuto je kľúčovým prístupom to, aby globálne spoločenstvo, ktoré bojuje za zrušenie trestu smrti, aby sme boli činní v tej medzinárodnej mm, konštelácii. A ten trend v Iráne Áno, čísla za rok 2016 boli nižšie ako predtým, ale Nemali by sme sa e, uspokojiť s tým, že sa to zlepšuje. Práve rok 2016 bol e, otrasným, hrozným rokom, pokiaľ ide o počet popráv a tam sme videli, že štát nič nemení na svojich postupoch a aj parlamentom prešiel zákon, ktorý nebude dostatočný na to, aby túto situáciu zlepšil. Takže zdá sa, že je to určitým spôsobom podkopané. Takže ďakujem veľmi pekne za čas navyše. ja budem pokračovať e, e, v tom, čo povedal James o Iráne a zájdem ďalej. Odkedy Rohány e, nastúpil na svoj post, počet odsúdení na smrť a E, popravy vstúpli e, o 25 v prvých rokoch. A naozaj minulý rok došlo k zníženiu e, popráv, ale to nevysvetľujeme nutne voľbami. Vysvetľujú to iné veci, ale situácia v oblasti ľudských práv v Iráne sa absolútne nezlepšila od nástupu Rohániho na post. A pokiaľ ide o trest smrti, tak tam e, mimovládne organizácie ho poukazujú na vysoký počet advokátov a obrancov ľudských e, práv, ktorých počet vo väzení narast, vzrástol o 10. A to sú práve títo ľudia, ktorí e, sú, boli súčasťou miestnych sietí boja proti trestu smrti. To sú advokáti, predstavitelia filmu, a jeden z nich, pán Mohamadi, je ešte stále vo väzení, pretože bojoval e, za tieto veci. Takže je potrebné, aby sme si vyjasnili, že trest smrti v Iráne je stále realitou aj napriek Roanimu, alebo možno to je príčina, ja neviem, ale realita je takáto. A ešte chcem povedať, že som vám dal k dispozícii dokumenty, kde je naša výročná správa o Iráne. My každý rok pripravujeme takúto správu a tam sú všetky číselné údaje. Ešte sa chcem vrátiť k zaujímavej otázky, ktorú spomínala pani Rodríguez, verejná mienka a tak ďalej. Moja organizácia bojuje proti trestu smrti a my e, e sme vlastne organizáciou, ktorá podporuje advokátov ale rovnako pracujeme aj v oblasti senzibilizácie tých najmladších ľudí, pretože tieto prípady naozaj a tieto situáciu treba dať na známosť vládam, ministrom a my musíme pracovať aj s verejnosťou, aj v tých krajinách, kde bol trest smrti zrušený. Ešte dnes tu máme niektorých animátorov, ktorí sú v školách, za tri roky sme oslovili viac ako 6 tisíc žiakov, ale aj v krajinách, kde sa aplikuje trest smrti, tak tam máme ľudí v školách, v Maroku, v Líbanone, v Tajvane, Pakistane. To sú veľmi dôležité školské programy, pretože prostredníctvom zrušenia trestu smrti E, vy musíte riešiť všetky, alebo dotýkate sa všetkých otázok spojených s ľudskými právami. Sú to otázky mučenia, LGBTI, diskriminácia a okrem ľudských práv ešte zároveň sa dotýkate tých širších otázok súvisiacich s občianstvom, spravodlivosťou a tak ďalej. To sú všetko základné otázky pre našich mladých ľudí v Európe i vo svete, aby mohli e, budovať svoju vlastnú identitu, a ja chcem vyzvať Európsku úniu, aby naďalej podporovala takéto programy aj v Európe v oblasti e, e, výchovy ľudí v prospech zrušenia trestu smrti. Ja už som povedal, že my chceme tento e, kongres organizovať v Bruseli v spolupráci s belgickými orgánmi a európskymi inštitúciami, aby sme pred mladými ľuďmi dali význam týmto činom a týmto slovám, ale je veľmi dôležité, aby sme hovorili o ľudských právach, mučení, ochrane e, ľudských práv a boji proti trestu smrti pred ľuďmi. Podmienky vo väzniciach sú mimoriadne e, dôležité, pretože to bude aj témou toho svetového dňa boja proti trestu smrti na budúci rok, pretože e, tam s trestom smrti súvisia otázky mučenia a ľudskej dôstojnosti. E, trest smrti je reálna forma mučenia. Ešte to nebolo prijaté na úrovni OSN takto, ale je potrebné, aby to bolo akceptované. Trest smrti je tortúra, je mučenie a podmienky vo väzení sú príkladom. E, trest smrti je fyzické a najmä psychologické týranie, mučenie ja citujem jedného odsúdenca na smrť, ktorý mi povedal, keď ste odsúdení na smrť, e, tak vás popravia stokrát, vždy keď e, otvoria dvere a vždy keď tie dvere sa zatvoria. To znamená, že taký odsúdenec na smrť je popravovaný každý deň a preto je dôležité, aby sme v tejto práci e, o podmienkach v väzeniach e, sa dožadovali rešpektovania pravidiel a vytvorenia pravidiel aby sa aplikovali aj v tých krajinách, kde e, v tých krajinách, ktoré nie sú spomenuté v našich zoznamoch. Napríklad nie je normálne, aby v USA e, e, odsúdený na smrť sa nemôže dotknúť svojej rodiny a je za plexisklom a matka nemôže jednoducho sa dotknúť svojho dieťaťa a až po poprave e, rodina dostane mŕtve telo. Takisto rodiny nemôžu dostať žiadne, nie, nie je prípustné, aby rodina nedostala e, oznámenie o poprave, ako je to v Bielorusku. E, takisto nie je normálne, aby odsúdenci boli tak izolovaní, že sa zbláznia, tak ako v Japonsku. Všetky tieto podmienky vo väzení sú neakceptovateľné, neprípustné a je dôležité, aby sme sa o nich zaujímali a Európsky parlament a e, Výbor pre ľudské práva sú v tejto oblasti naozaj veľmi dôležité. A ešte otázka evolúcie a vývoja situácie, v, pokiaľ ide o moratórium OSN na trest smrti. Dve, od posledných dvoch rezolúcií nedošlo k pozitívnemu vývoju, e, znížilo sa alebo stagnoval počet krajín, ktoré boli proti. A mm, to je vlastne otázka, že či je pohár na poli plný alebo na poli prázdny. Pre mňa je to na poli plný, pretože ja poznám krajiny, ktoré sa zdržali hlasovania alebo ktoré neboli prítomné pri hlasovaní a ja viem, že my ešte môžeme situáciu zlepšiť ale treba si uvedomiť, že čím viac pokročíme, tak tým viac sa dostávame k tomu tvrdému jadru krajín, ktoré aplikujú trest smrti. A to, čo povedal James a čo je veľmi správne, eh, tieto krajiny sa čoraz viac hambia a oni sa skrývajú, oni sa hambia a to je naša práca. A stratégia, ktorú musíme aplikovať, je dvojitá. Na jednej strane pracovať za transparentnosť v krajinách, ktoré najviac popravujú a upozorňovať, že je to hamba, aby sa hambili a že trest smrti musí byť zrušený. Naša ďalšia stratégia je pracovať na tých s tými krajinami, ktoré sú na ceste alebo na kryžovatke zrušenia, ktoré majú moratórium na výkon trestu smrti. Pomôcť im, aby urobili krok vpred a myslím si, že keď budeme mať 33 e, krajín, kde je moratórium, napríklad Gambia, tejto krajine treba pomôcť. Ešte viac treba zahambiť posledné krajiny ako Čína, Irán, US a Japonsko. A to nie... E, a práve aj vlastne tým prostredníctvom tohto medziparlament, tejto medziparlamentnej siete tu možno veľa urobiť. My tomu veríme. a Mm, dúfame, že e, tí, títo poslanci využijú túto kapacitu a tieto otázky nastolia pred seberovnými partnermi v mnohých krajinách, kde sú ešte tabu. Je tu niekoľko tém, ktoré ešte stále zostávajú tabu a trest smrti je jedným z nich a myslím si, že to musíme riešiť aj na politickej úrovni, legislatívnej úrovni, legislatívnej moci a Úloha poslancov je dôležitá a ja súhlasím a dúfam, že e, plenárna schôdza Európskeho parlamentu bude môcť hovoriť o treste smrti a jeho zrušení a že to nebude iba vo výbore pre ľudské práva, to je možno iba cieľ a myslím si, že som naozaj presiahol mojich 5 minút. Ďakujem. Ďakujem našim hosťom za to, že E, vlastne prispeli do tejto našej rozpravy. My potvrdzujeme za absolútny záväzok Európskeho parlamentu v takej dôležitej téme a a teraz my na chvíľku e, zastaneme, urobíme si test e, o skypovej komunikácii a budeme pokračovať v programu.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 Takže teraz ide o štúdiu, ktorá sa týka zaangažovanosti podnikateľských a finančných subjektov z Európskej únie do zaberania pôdy. 25. júna 2015 bola zadaná štúdia, ktorá sa týkala týchto postupov pri zaberaní pôdy. Tuto ako hlavný autor tu pôsobil profesor Saturnino Doran, Boras a mal viacerých spoluautorov. E, spolupracoval na tom Fian a táto štúdia bola zverejnená v maji 2016. Doktor Saturnino Boráz je profesorom na Poľnohospodárskej univerzite v Hágu, tiež je hostujúcim profesorom e, v Pekingu o týchto otázkach zverejnil veľmi veľa kníh, štúdií a odborných článkov. Venuje sa teda využívaniu pôdy a zaberaniu pôdy. Jeho diela boli preložené do španielčiny, portugalčiny, francúzštiny, nemčiny a holandštiny. A v roku 2009 profesor Boras v kategórii sociálnych vied získal prestížne medzinárodné ocenenie na Filipínach a Ehm, momentálne nám profesor Boras môže svoje výsledky predstaviť cez Skype. Nech sa páči, pán profesor Boras, máte slovo. Nech sa páči, môžete hovoriť. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa za to, že nemôžem byť medzi vami.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 Allora, facciamo così, vediamo se riusciamo. Dobre, tak. Vidíme, že to nefungovalo dobre. Pozrieme sa teraz, že či je možné zlepšiť kvalitu zvuku a medzi tým využijeme prítomnosť Filipa Soferta, ktorý bol spoluautorom štúdie a dáme mu slovo, aby aspoň e, istým spôsobom poskytol náhradné informácie. Monsieur Sofer, prego. non è Um, my, my, my apologies, I, I, I'm trying to open... Ospravedlňujem sa, chcem si otvoriť uh, moje záznamy, zápisky, takže ja by som vás chcel požiadať, aby sme sa pokúsili obnoviť uh, spojenie a ja si zatiaľ otvorím moje zápisky, ak by to bolo možné.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 because these are current recent land deals where the situation remains fluid. Ha trovato i documenti? Prego. Našli ste dokumenty, nech sa páči, dávam vám slovo. Thank you, Mr. Chair. Good. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetkým želám príjemný dobrý deň. No, nebol som na to pripravený, ale urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som vám poskytol tieto informácie. Ponajprv by som sa chcel za celý tým poďakovať, za celý tým, ktorý pracoval na tejto štúdii, za tú možnosť našu štúdiu v tomto podvýbore predstaviť. Ako sa e, pokúšal povedať pán Borás, naša štúdia sa zaoberá zaberaním pôdy a my sme sa e, zamerali na reálny život týchto ľuďoch, ktorí žijú v týchto regiónoch, kde sa toto zaberanie pôdy týka toho, aby iní aktéry zobrali pod svoju kontrolu ich pôdu, prírodné zdroje, ktoré sú potrebné pre ich živobytie a vôbec pre dodržiavanie ich ľudských práv týchto ľudí. Ako povedal pán Boras, nehovoríme, že všetky obchody alebo investovanie do pôdy, zaberanie, zabavovanie pôdy. E, je tam niekoľko zjednodušení, ale my naozaj sa zaberiame tým zaberaním pôdy, ktoré porušuje ľudské práva ľudí, ktorých tam žijú. My sa snažíme to ohraničiť, ale pozeráme sa aj na tú realitu pri zaberaní pôdy je dôležité pozrieť sa na tie postupy, a ako prebiehajú tieto transakcie pohybov pôdy. Ale zaoberáme sa aj širšími dopadmi, aké to môže mať na životy týchto ľudí, na prístup k pôde a vode. A v tomto zmysle je tu náš zámer v tejto e, štúdii a to je tá kontrola toho zaberania a to je naozaj prepojené na tie aspekty ľudských práv v rámci tohto zaberania pôdy. Zaberanie pôdy a obchodovanie s pôdou má a je na to dôkaz, sú na to dôkazy sú na to výskumy, ktoré sme robili v rámci našej štúdie, že veľmi veľa týchto obchodov má dopad na ľudské práva týchto ľudí, ktorých sa to dotýka. A má to priamy dopad na e, ten, tú stratu prístupu k pôde a strate zdrojov a nevždy samozrejme to musí byť nedodržiavanie práv, ktoré sú spojené s vlastníctvom pôdy. Takže sú tam určité postupy, ktoré môžu byť aj zákonné a nehovorím, že vždy ide o nútené E, zaberanie pôdy, ale veľmi často je to naozaj porušovanie ľudských práv, napríklad tie nútené odbery a vyvlastnenie pôdy, ktoré sú veľmi častým nástrojom a prvkom v rámci zaberania pôdy. Prístup k využívaniu pôdy a prírodných zdrojov to sú základné podmienky uplatňovania ľudských práv ľudí, ktorí v týchto regiónoch žijú. Týka sa to základného práva na eh, obživu, na zdravie, na vodu, na právo pracovať a na právo, e, ktoré sa týka spoločenského a kultúrneho života Tiež práva domorodého obyvateľstva a žien sú obmedzené týmto zaberaním pôdy a prístupu k zdrojom. Je to e, celý diapazón práv, ktorý sa týka takéhoto porušovania a celých komunít. To sa týka aj občianských a politických práv, pretože v mnohých týchto obchodoch eh, nebol informovaný súhlas, nebolo hm, právne poradenstvo a tu vzniká asymetria moci pri takýchto obchodoch s pôdou. angažovanosť aktérov z Európskej únie, najmä podnikateľské a finančné subjekty, ktoré sa zúčastňujú tohto zaberania pôdy, týmto sa nedostáva zaslúženej pozornosti. Nevenujeme sa tomu tak, ako by sme sa mali, keď napríklad sa záberaním pôdy e, venuje a zaoberá Čína, tak tá je pod drobnohľadom. A práve tieto podnikateľské a finančné subjekty z Európskej únie ako si sa strácajú z hľadáčika nášho záujmu. A neuvedomujeme si, že to môžu byť aj spoločnosti, ktoré sú registrované v Európskej únii a tu je, sú rôznym spôsobom zaangažované práve do takéhoto zaberania pôdy, do vyvlastňovania pôdy a mm, ich zaangažovanosť je naozaj značná. My si myslíme, že mm, toto si zasluhuje tiež našu pozornosť a Um, silnú politickú odpoveď a reakciu zo strany Európskej únie. Teraz nebudem zachádzať do podrobností, nebudem sa venovať ani číslam, ale myslím si, že o tomto hovoril už aj profesor Boras. Tieto čísla a detaily máte v na svojich podkladoch. My samozrejme máme databázu, máme údaje, ktoré sa toho týkajú. No ale otázka je, ako to zadefinujete. Je to aj otázka toho, um, nakoľko je táto informácia dostupná. Máme tu viacero druhov informácií, ktoré sa týkajú zaberania pôdy. Niektoré sú z nich dostupné, máme aj veľké databázy, ktoré sú dôležité, ale my sme využili taký prístup, že sme využívali kvalitatívne údaje, ktoré sme vyexcerpovali z práce ostatných organizácií, ktoré pracujú na zaberaní pôdy. Napríklad je to sú to aj organizácie, ktoré sa tým zaoberajú z perspektívy dodržiavania ľudských práv. Ešte predtým, než vysvetlím tých 5 mechanizmov, e, my sme tam zadefinovali viacero mechanizmov, akým spôsobom sa aktéry z Európskej únie zúčastňujú zaberania pôdy ja by som sa chcel vyjadriť ešte k jednej veci, ktorá sa týka e, toho samotného charakteru využívania pôdy. E, keď sa pozrieme na hmm, zvyšovanie e, záujmu týchto finančných subjektov, podnikateľských subjektov, ktorí financujú e, kapitál v e, reálnom hospodárstve, vidíme, že mnohé prípady zaberania pôdy, že tam je to, čo my voláme investičná webovská stránka. Teda tam ten aktér nie je jeden jediný, ono je to celá sieť, komplikované prípady, kde je viacero účastníkov, ktorí financujú ten obchod, dávajú záruky, dávajú pôžičky a toto samozrejme, tu sa vynára otázka zodpovednosti a ako sa dá zachytiť, ako sa dá identifikovať ten hlavný e, aktér. A to nás vždy vedie k viacerým účastníkom tohto konania. Ako som už povedal, v našej štúdie sme identifikovali viacero mechanizmov, ktorými sa podielajú tieto subjekty z Európskej únie tých, tohto zaberania pôdy. Um, prvým spôsobom to sú súkromné spoločnosti, teda môže to byť Veľmi často je to spoločnosť, ktorá je európskou spoločnosťou, alebo je to jej pobočka, ktorá sa konkrétne zúčastňuje tohto obchodu s pôdou, kde sú porušované ľudské práva priamo v tomto regióne. Druhým mechanizmom je sú finančné kapitálové spoločnosti, ktoré majú sídlo v Európskej únii, ako sú napríklad e, poisťovacie spoločnosti, banky, finančné institúcie, e, e, dôchodkové fondy a tieto sú potom priamo zainteresované do týchto obchodov s pôdou. Mm, takže my vidíme, aj ten záujem týchto spoločností, ktorý je v širšom kontexte v rámci financovania toho potravinového systému, pôdneho systému. A toto tiež prebieha cez tieto investičné webovské stránky. To sú tí aktéry, ktorí sú do toho zainteresovaní, ale nie sú takí viditeľní a sú hlavnou súčasťou týchto obchodov. A tu musím práve spomenú tieto dôchodkové fondy, ktoré sú vo viacerých prípadoch zainteresované a práve mm, tieto majú hlavnú pobočku alebo tú hlavnú organizáciu v Európskej únie. E, ďalšie, ďalším mechanizmom je PPP, teda verejno-súkromné partnerstva, takto založené spoločnosti a práve špecificky v kontexte obchodovania s pôdou tí zaangažujú developerské spoločnosti alebo súkromné investičné fondy a spoločnosti súkromného investovania a v niektorých prípadoch možno pozorovať, že práve tento verejný sektor umožňuje a uľahčuje prístup týchto súkromných spoločností na trh s pôdou a e, v tomto obchodovaní. A práve túto je tá zmes týchto verejnoprávnych spoločností, súkromných spoločností a zase sa tu vynára otázky zodpovednosti a veľmi často máme možnosť pozorovať prípady, kde tá zodpovednosť je nevystopovateľná. Ďalší mechanizmus sa týka mm, developerských spoločností a vidíme tu viacerých takýchto developerských finančných spoločností, ktorí sa zaoberajú obchodovaním s pôdou, vstupujú do obchodovania a zaberania pôdy a ich e, zaangažovanosť nie je vždy jednoduché identifikovať, pretože oni sú v rámci toho národného kontextu cez nejakého oficiálneho zástupcu do toho zaangažovaní a tiež je tu problém zodpovednosti. A tieto developerské finančné spoločnosti tie majú viaceré formy. A oni poskytujú pôžičky, poskytujú poskytujú rizikový kapitál a je veľmi dôležité počiarknúť a zdôrazniť, že keď sa pozeráme na obchodovanie s pôdou, tak v niektorých prípadoch vidíte, že ten kapitál je z týchto developerských finančných eh, Eh, spoločnosti, ale aj spoločnosti, ktoré sa sú financované prostriedkami na rozvoj a niekedy niekedy tam sa neidentifikuje porušovanie ľudských práv, a teda to necháme tak. A ďalší mechanizmus zaberania pôdy je priamo napojený na politiky Európskej únie. Najmä niektoré politiky Európskej únie, niektoré oblasti politik Európskych, e, Európskej únie, kde tieto akcie prispievajú ku kontextu v týchto tretích krajinách, ktorý tiež prispieva alebo umožňuje zaberanie pôdy. To je napríklad nástroj na investičné politiky, potom politiky rozvoja, potom energetická politika a potom aj no, obchodné politiky. V našej štúdii sme vypichli jeden prípad v tomto kontexte, kde teda bola tu politika obchodu, ktorá toto umožnila a teda aj ľudské práva, ktoré sa týkajú tohto rámca, ako aj identifikácia tej konkrétnej politiky je veľmi dôležitá, ale kľúčovým bodom v tejto štúdii ostáva nielen otázka ľudských práv, ako som to uviedol už predtým, ale týka sa to aj ľudských práv Európskej únie a týka sa to aj toho, ako sú tam zainteresované spoločnosti z Európskej únie týmito mechanizmami, ktoré som popísal. Teda našou povinnosťou je e, rešpektovať, dodržiavať európske e, ľudské práva, tak v Európskej únii, ako aj v tretích krajinách. A tieto povinnosti sú v základnej charte ľudských práv Európskej únie, ako aj v zmluve o fungovaní Európskej únie a obe tieto zmluvy obsahujú základné povinnosti pri dodržiavaní uh, Um, ľudských práv a aj ESVČ uh, sa tým musí zaoberať, musíme vyvinúť postupy a tieto postupy aj uplatňovať, ktoré zabránia zneužívaniu uh, realizácii týchto základných ľudských práv. Tieto povinnosti dodržiavania základných ľudských práv, toto je povinnosť každého členského štátu, to bolo v rámci týchto dohovorov ratifikované, podpísané a je dôležité, že členské štáty sú neustále viazané týmito povinnosťami a týmito dohodami, keď vykonávajú svoje právomoci v rámci Európskej únie a my za Európsku úniu my musíme zabezpečiť, aby tieto práva boli dodržiavané a povinnosti vykonávané. Keď sa pozrieme na zaberanie využívanie pôdy týmito spoločnosťami z Európskej únie. Tieto práva možno popísať nasledovne. Je tu povinnosť vyhnúť sa nejakému porušovaniu alebo poškodzovaniu občanov v tretích krajinách. Musíme dodržiavať domáce právo a, a nesmieme porušovať priamo či už nepriamo dodržiavanie ľudských práv v tretej krajine. Druhou povinnosťou je nastolenie mm, pravidiel, ako budú konať tieto spoločnosti v tretich krajinách, aby neporušovali ľudské práva. Treťou e, povinnosťou je vytvorenie mechanizmu zodpovednosti, aby sme zabezpečili, že tak individuá, ako aj spoločenstva, ktoré sú dotknuté zaberaním pôdy, majú možnosť opravných prostriedkov. Toto sú všeobecné povinnosti, ktoré sa uplatňujú rôznym spôsobom v závislosti od toho, aký aktér je zaangažovaný do zaberania pôdy a akým mechanizmom si poslúžil pri zaberaní pôdy. Tieto povinnosti tvoria aj rámec, v rámci ktorého môžeme konať, ak prichádza k zaberaniu a zneužívaniu týchto právomocí, k zaberaniu pôdy a zneužívaniu právomocí e, európskymi spoločnosťami. A toto všetko vždy je potrebné vnímať v kontexte ľudských práv a to z rôznych dôvodov, napríklad nebolo vyšetrovanie, nebola tu revízia týchto základných politik, ktoré môžu mať dopad na zaberanie pôdy napríklad, tiež konanie týchto podnikateľských a finančných subjektov. To sa vždy opieralo doteraz o samoregulačné schémy a nebolo to zhora nejako dohľadované alebo regulované ale práve zaberanie pôdy sa stáva stále viac prítomné v Európskej únii a my sme mm, robili viaceré štúdie, viaceré štúdie boli zadané, nie len tá naša štúdia a zaoberá sa to aj domorodým obyvateľstvom, ktorého sa toto bytostne týka. My si myslíme, že na základe týchto povinností, ktoré sa týkajú dodržiavania ľudských práv, Európska únia hrá veľmi dôležitú úlohu, aby zastavila tak takéto zneužívanie, aby zastavila zaberanie pôdy. Tuto je viacero prístupov k tomu, ako vyriešiť tento problém. Takže musíme zaviesť také konania, ktoré zabráni zneužívaniu tohto obyvateľstva, ktoré zabráni nezákonnému zaberaniu pôdy a musíme naozaj dodržiavať ľudské práva. My sme v tejto štúdii vypracovali viaceré odporúčania. Žiaľ, nemám dostatok času na to, aby som ich tu podrobne predstavil. Možno, že v diskusii sa k tomu môžem vrátiť. Teraz by som moju poslednú minutku a pol využil na to, aby som počiarkol niektoré z týchto odporúčaní. Musíme európske eh, politiky zosúladiť s ľudskými právami a s dodržiavaním ľudských práv práve Európsky parlament tuto nesie mimoriadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o dodržiavanie týchto politík, o to, aby tieto politiky boli vhodné a aby tieto politiky boli správne vyhodnotené, tak aby neporušovali ľudské práva. Musíme sa venovať tým politikám, ktoré boli e, zdokumentované a ktorých dopad na zaberanie pôdy je zrejmý. E, tiež by sme sa mali pozrieť aj na to, že by sme mali vypracovať nejaké usmernenia alebo nariadenia, ktoré sa týkajú európskych podnikateľských a fin- finančných subjektov. A tuto je e, naozaj taká takáto regulačná medzera, ktorú by sme mali týmto činom nejako zaplniť a aby sme sa pozreli na tieto nadnárodné spoločnosti, ktoré v tom majú prsty. A veľmi podstatným prvkom je aj úloha Európskej únie, ktorá by sa mala venovať kriminalizácii nedodržiavania ľudských práv a porušovania ľudských práv. A práve títo páchatelia by mali byť pranierovaní e, práve cez ESVČ, Európsku úniu a parlament, ktorí síce začali konať, ale je to stále nedostatočné a preto by sme týchto ľudí mali podporiť a mali by sme túto podporu zvýšiť. Vo všeobecnosti si myslíme, že práve Európsky parlament tu môže hrať veľmi dôležitú úlohu, využívajúc svoje právomoci, ktoré mu boli poskytnuté na základe Lisabonskej e, zmluvy a aby túto svoju úlohu aj využil a aby zabránil zaberaniu pôdy. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi e, poskytli možnosť sa tu vyjadriť a aj sa ospravedlňujem za tie problémy, ktoré sme doteraz s týmto mali. E, Ďakujem pekne. E, Tento technický problém e, nám spôsobil, že máme teraz trošku omeškanie a nebudeme môcť mať dlhú rozprávu. Chcem povedať len následovné. Štúdia nám ukázala, že Európska únia a členské štáty nerobia dosť na to, aby e, vlastne tú zodpovednosť e, podnikov nejakým spôsobom e, e, riešili. A v súvislosti s ľudskými právami je to veľmi komplikovaná záležitosť. Dúfam, že po tejto štúdii budú nasledovať ďalšie aktivity. Spomenuli ste dôležité body, niektoré z nich by som rád tiež spomenul. Nemusíte teraz na to hneď odpovedať, ale možno autor štúdie e, bude môcť odpovedať písomne. E, tie extrateritoriálne záväzky EÚ a ich presadenie, e, to je jedna záležitosť. A myslím si, že je dôležité, ako to ide ruka v ruke so snahami OSN na vytvorenie záväzných, záväzných nástrojov pre podniky, aby neboli porušované ľudské práva. A tiež by bolo potrebné posúdenie dopadov na ľudské práva. Považujem túto štúdiu za veľmi zaujímavú a čo by bolo dobré, keby ste nám písomne e, vysvetlili, ako tieto následné posúdenia budú vypracovávané, ako budú štrukturované. Požaduje sa tiež, aby Európska únia e, vykonávala proaktívne sledovanie a kontrolu týchto aktérov, ktorí sú zaregistrovaní na európskej úrovni a pôsobia v zahraničí v tejto oblasti. Máme eh, k dispozícii ešte 2-3 minútky. Máme tu pána Sančeza, eh, ktorého poprosím tiež niekoľko slov Mm, povedať e, ohľadne snah na vytvorenie nezávislého celoeurópskeho mechanizmu, v rámci ktorého by mohli jednotlivé e, spoločenstva e, prísť s opomienkovým procesom. Mm, podporujem tieto aktivity a považujem to za dobré, ak by to bolo uvedené aj v pláne práce a tiež, keby sa to objavilo aj v správe o dodržiavaní ľudských práv, lebo to je podľa môjho názoru dôležitý prvok. Takže teraz máme ešte krátko chvíľku čas, 5 minút ešte máme. Máme tu aj zástupcu e, skupiny Neumann, Neumann Group to je e, zástupca nemeckého výrobcu kávy, ktorý je spomínaný v e, štúdii. E, tam určité výčitky boli vyjadrené a zástupca, právny poradca Neumann Group, pán Jochen Michalak je medzi nami. Ak by ste sa chceli stručne vyjadriť, tri minútky, tak vám rád dám slovo. Žiaľ, hlas mi dnes nejako vypovedal službu, takže preto skutočne len niekoľkými vetami ďakujem za slovo, pán predseda. E, tento prípad e, tej exemplárnej štúdie máme už 15 rokov na stole a sme e, trochu prekvapení, že takáto dôležitá problematika ako zaberanie pôdy sa vlastne Mm, sa jej ujala veľmi e, renomovaná organizácia, ktorá e, síce má dobrých pracovníkov, ale čo sa týka posúdenia nášho prípadu, bola veľmi zle informovaná. Čo e, vytýkame štúdii v obrovskej miere je, že konkrétny prípad je tam úplne zle znázornený to po A a po B nebola nám ani daná možnosť e, nejakého vplyvu vplyvu na túto štúdiu. Táto nám bola daná až neskôr následne zo strany e, e, Policy Departmentu, ale e, v budúcnosti, keď sa budú robiť štúdie na takúto dôležitú tému, potom by malo byť možné Eh, dať aj priestor k vyjadreniu, pretože naozaj tu sa vychádza zo zavádzajúcich zlých eh, faktov a sme prekvapení, že takáto zlá štúdia eh, má byť braná za základ pre posudzovanie nás. Čo sa týka skupiny Neumann, musím len zopakovať, že sme tam naozaj vo veľmi zlom svetle vykreslení a preto táto štúdia nemá byť braná ako základ pri príjmaní nejakých rozhodnutí. Ďakujem pekne pekne. Takže teraz dám slovo pánovi doktorovi S. Sanchezovi Rikomu a potom môžeme tému uzavrieť. Ďakujem pekne, pán predseda, že nám dávate opäť slovo k tejto veľmi dôležitej otázke pán predseda SVČ víta e, túto e, veľmi komplexnú štúdiu o zaberaní pôdy. So záujmom sme zaznamenali aj e, doplnkový zoznam štúdií z jednotlivých regiónov a spadá to do našich kompetencií. Pokiaľ ide o zaberanie pôdy, táto problematika je e, v Centre trvalo udržateľného e, rozvoja. Mm, e, je potrebné postarať sa o dodržanie základných ľudských práv. Odporúčania rady z júni tohto roku roku e, sa snažia nadefinovať stratégiu do budúcich rokov až do roku 2030 v e, súlade s dobrým riadením e, pôdy. Ďalej je tu prístup vychádzajúci z dodržiavania ľudských práv. Vychádza sa univerzálnosti a nedotknutosti ľudských práv pri príjmaní rozhodovať uplatní v rozhodovacích procesoch a volá sa to tiež po lepšej e, zodpovednosti. Tiež je potrebné postarať sa o to, aby neboli porušené práva tých, ktorí sú najzraniteľnejší v rámci tohto e, fenoménu. Pokiaľ ide o aktivity EÚ, posilnili sme e, podporu podporu, našu podporu, pokiaľ ide o domorodé národy, tiež sa 15. mája tohto roku spomínali aj v záveroch e, rady, kde sa hovorí o hrozbách, ktoré pre tieto domorodé národy e, v tomto kontexte zaberania pôdy e, hrozia. Táto štúdia, pán predseda, pokrýva celý rad sektorov a oblastí kompetencií, ktoré idú nad rámec eh, pôsobnosti ESV a domnievame sa, že táto štúdia by mala byť postúpená všetkým relevantným e, službám a orgánom. Pokiaľ ide o multilaterálnu oblasť. Viete, že e, pracovná skupina OSN na prípravu právne záväzných legislatívnych predpisov, ktorú propaguje Salvador Južná Afrika sa, Afrika sa má 24. stretnúť, 24. oktobra to po tretí krát. Budeme diskutovať a konštruktívne e, sa zaoberať všeobecnými princípmi. E, po prvé, akákoľvek legislatíva by mala byť kompatibilná e, s usmerneniami OSN a dodržiavať ľudské práva. Potom by sme sa mali snažiť pokryť aj problematiku nadnárodných a národných spoločností. Pán predseda, dovolte mi, aby som zdôraznil, že Európska únia sa aktívne angažuje e, v záležitosti dodržiavania, zlepšenia dodržiavania ľudských e, práv. V 2015 Európska komisia vypracovala dokument e, ohľadne riadecich princípov, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudské práva. Sú tam usmernenia pre spoločnosti, firmy, ktoré tam robia svoje obchody a Spomína sa tam e, sektor, e, rôzne, rôzne priemyselné e, sektory, potom sú tam rôzne úpravy týkajúce sa verejného starávania, podávania správ za jednotlivé krajiny. Aj pán Sefer to už spomenul, aj ten akčný plán Mm, sa toho týka. Takže eh, OSN je tiež eh, vo zvyšenej miere aktívna v tejto oblasti. A ten to, táto problematika eh, je odrkadlená aj v našom dialogu s tretími krajinami o, o ľudských právach. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem Ospravedlňujem sa za technický problém, ktorý sme mali, ale chcem sa poďakovať e, profesorovi, ktorý vystúpil za jeho ochotu a dúfam, že budeme mať ešte ďalšie príležitosti vypočuť si ho. Teraz tu však vidíme, že nie vždy technická a technologická inovácia ide v prospech ľudských práv. To je myšlienka na záver a teraz pán Preda, nech sa páči per il prossimo punto all'ordine del giorno che è la, la visita che... Posledný bod nášho programu je eh, návšteva do Saudskej Arábie.